Kosova, ale na druhej strane e, rušíme víza. Nerozumiem tomu. Ďakujem pekne. Teraz e, pán Diaz de Mera na 3 minúty za EPP. Señor presidente, señor komisár. Vážený pán predseda, tak ako niektorí z vás vedia, bol som spravodajcom pre nariadenie 539 z roku 2013 a aj pre režim pozastavenia, ktorý vyplýva práve z toho spomínaného nariadenia. Viackrát som vystúpil k tým negatívnym zoznamom vo vzťahu s Kolumbiou, Tajvanom, Gruzínskom, okrem iného. Tieto krajiny majú niečo spoločné a síce, že sú to zvrchované krajiny. Ale v prvom článku, prvom odseku tohto nariadenia 539 sa uvádza, že príslušníci tretich krajín a tak ďalej. Ale my dnes nehovoríme o krajine zvrchovanej Kosovo nie je krajina, je to srbská provincia, tak ako Vojvodina. A ide o e, srbskú územnú celistvosť. Nemôžeme sa takto vyjadriť e, za rozdrobovanie zvrchovaného štátu Srbska. My ako španielskí ľudovci máme jasný postoj. EU tvorí 28 členských krajín. Toto nariadenie sa má uplatňovať eh, na 28 a nie na 23 ako sa dá čiastočne uplatňovať nariadenie EÚ. Tu treba byť obozretný, takže toto sa nemôže uplatňovať ani v Grécku, ani v Španielsku, ani na Slovensku, ani na Cypre. Eh, Európsky súdny dvor sa bude zaoberať sťažnosťou práve týchto spomínaných piatých, piatich zvrchovaných krajín. Nikdy tých 5 krajín nebude súhlasiť s zrušením vízovej povinnosti pre e, srbskú provinciu. Musí to byť krajina, iba vtedy sa dá e, uvažovať o zrušení vízovej povinnosti. Z právneho hľadiska je to jasné a určite nie vďaka nariadeniu 539 z roku 2001. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Diaz de Mera, boli tu dokonca dve modré karty, pani Veržia a pani Fajon. Súhlasíte? Nech sa páči. Najskôr pani Veržia a potom pani Fajon. Pán Diaz Demera, dobre sa poznáme, často spolupracujeme. Viem, že ste vynikajúci právnik. Môžem sa vás pýtať na to, že tých 5 spomínaných krajín vyjadrili súhli, súhlas s liberalizáciou bez ohľadu na otázku uznania Kosova a neviem, akú hodnotu pripisujete OSN a uznávaniu krajín a právo na seba určenie národov. Ďakujem, pani Veržia. A ja si vás veľmi vážim, aj vašu prácu, ale nie ste dobre informovaná. Tých 5 spomínaných členských krajín nedalo súhlas, jednoducho to nemôžu spraviť. Nedá sa čiastočne udeliť liberalizácia ak ide o provinciu zvrchovaného štátu nejakého. Pani Fajon, ďakujem. Pán Augustín, aj my sme dobre spolupracovali. Viem, že ste e, dobrým právnikom a pýtam sa na niečo podobné. Ja som v kontakte so všetkými piatimi členskými krajinami ktorí neuznávajú Kosovu. A moja kolegyňa má prav, tu ide o to uznať eh, pracov, eh, cestovné dokumenty, nie štátnosť, takže mohli súhlasiť s liberalizáciou. A možno, že ešte jedna vec, na ktorú odpoviete, viete, že v roku 2009 sme sa eh, dohodli na bezvízovom styku s Tajvanom, napriek tomu, že EU tajvanskú štátnosť neuznáva. Vážená pani Fajon. uznávam vašu prácu a tiež si veľmi cením našu dlhoročnú spoluprácu, ale poviem niečo podobné, ako som povedal pani Veržia pred vami. Netreba všetko miešať. Je možné vystaviť cestovný dokument, ale v rámci medzinárodných vzťahov nie je možné takýto dokument dať eh, provincii, ktorá nie je zvrchovaným štátom. Ja to môžem iba zopakovať bez ohľadu na to, že eh, viaceré krajiny medzinárodného spoločenstva Kosovo uznali. To nariadenie, ktorým sa zaoberá, sa týka EÚ a 28 eh, členských krajín, nie 23. Takže z právneho hľadiska sa toto nariadenie nemôže EÚ eh, e uplatňovať. Eh, bude to predmetom sťažnosti. 5 eh, spomínaných členských krajín sa obráti na súdny dvor. Neuznávajú Kosovo, takže toto nariadenie sa na ne nebude uplatňovať. Ďakujem pekne a teraz minútu 30, kolega Mamikins, nech sa páči. Andres, ďakujem pán predsedajúci, vážený pán komisár, pán spravodajca spravodajkyňa, kolega eh, Kosovo eh, za posledné 10 ročie malo takúto povinnosť, eh, pričom ostatné krajiny Balkánu mohli využívať takéto, takúto výsadu. Všetci môžeme uvažovať z iného uhla nad históriou Kosova, ale nemôžeme si dovoliť, aby to bol geopolitický rukojemník našich nezhod. Okrem iných susedných krajín to bola, teda medzi týmito krajinami bolo to Kosovo, ktoré už od začiatku malo túto vízovú povinnosť hneď po stretnutí v Tesalonikách, v Soluni. Samozrejme, všetci musia predsta- pre, pre, prejaviť e, pripravenosť, uznať Kosovo a dať mu takúto možnosť. Tých 95 benchmarkov bolo splnených. Aké legitímne kritéria môžu našich partnerov zbaviť práva bezvízového styku, ak EÚ e tvrdí, že e, bude spravodlivo zaobchádzať s Kosovom, ale nedokáže takúto spravodlivosť naplniť. 85% Kosovčanov je za členstvo v EÚ a podľa mňa už v tejto chvíli musíme považovať Kosovo za budúceho člena. Nie je možné, nemysliteľné, aby sme najproaktívnejšieho pro EÚ kandidáta podkopávali ktorý, tí, ktorí chcú s nami spoločnú budúcnosť. A ja naozaj by som bol rád, keby sme dokázali minimalizovať e, takúto nepravosť, ktorú cítia kosovčania, pokiaľ ide o ich zaobchádzanie. A samozrejme, e, je tu veľa vecí, ktoré by som mal západ ospravedlniť pokiaľ ide o Taniu Fajon, eh, ja jej ďakujem za to, že tak nastavila na mnohých veciach v tejto dôležitej záležitosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz eh, pani Tomašič, minúta, nech sa páči. Eh, ďakujem pekne, pán predsedajúci. Liberalizácia vízového styku a ďalej, co znamená tých tretich krajín, alebo teda tí štátni príslušníci, ktorí už nemusia mať víza, E, myslím si, že je pokrytecké hovoriť o výhľadoch e, Kosova na členstvo v EÚ, pričom nastojíme na tom, že víza musia mať štátni príslušníci. O to viac pokrytecké je to, keď sa to skrýva za politické dôvody. Kosovu sa hovorí o tom, že je dôležité naplniť kritéria. Ak naplňanie kritérií je pre nás tak dôležité, ako sa domnievam by malo byť, potom je treba odstrániť akékoľvek prekážky v prípade, že tieto kritéria sú tretou krajinou naplnené. Nakoľko hovoríme o Kosove, tak to znamená, že opäť hovoríme o medzinárodnom štatúte Kosova sú stále niektoré krajiny, ktoré Kosovo neuznávajú. Či sa vám to páči alebo nie, Kosovo je štátom a našou zodpovednosťou je pomôcť e, im byť stabilnou, prosperujúcou, priateľskou krajinou, namiesto toho, aby sme konali takú sabotáž a tým, že sme takýto pokritecký. A ďakujem pekne. Je tu modrá karta od pána kolegu Rybiga. Akceptujete? Pán kolega. Blue... Pani kolegyňa, je tu modrá karta. Pán Rybich, eh, áno, príjmate? Nech sa páči. Ďakujem pekne. Myslím, že je dôležité uvedomiť si, že eh, to kritérium na udelenie vízy je splnené, tak je to. Aký je to rozdiel eh, s povolením na pobyt? Tam je nevyhnutné to jasne rozdeliť a preto víza predstavujú dôležitý nástroj, pokiaľ ide o umožnenie priblíženia sa k Unii. Nech sa páči. Drahý kolega, myslím, že hovoríme o veci, ktorá má taký politický rozmer. Robíme z toho politickú vec. Sú krajiny, ktoré majú oveľa e, väčší počet zločincov, tá situácia v nich bola oveľa horšia a napriek tomu sme pristúpili k liberalizácii vízového režimu. Všetko to sú politické dôvody. Ďakujem pekne a teraz kolega Selimovič, minúta, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Jednej veci nerozumiem v tejto diskusii. Často kritizujeme niektoré krajiny za to, že neplnia svoje povinnosti, že hovoria jednu vec a robia druhú robíme to správne, ale v prípade Kosova my sa správame práve ako tie krajiny. A ako to môžeme robiť? Nerozumiem tomu. My sme stanovili isté podmienky, požiadavky na Kosovo, aby ich splnilo. Tieto požiadavky boli predložené všetkými krajinami vrátane tých, ktoré Kosovo neuznávajú. A Kosovo ich splnilo. Komisia to vyhodnotila a konštatovala, že je to splnené. A teraz e, odpoveď z našej strany je nič. To degraduje našu dôveryhodnosť. Mohli sme si predstaviť akékoľvek podmienky, ktoré by sme kládli Kosovčanom. E, mohli sme čakať, e, dali sme tam konkrétne podmienky, oni ich naplnili a teraz je na nás, aby sme naplnili našu časť. A ja naozaj nalieham na radu, aby ukončila tento cirkus a aby umožnila liberalizáciu vízového styku pre Kosovčanov, pretože to výrazne eh, degraduje dôveryhodnosť EÚ. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz eh, kolegyňa Bild, nech sa páči, minúta. Coudre une blessure ouverte. To je ako šiť ranu naživo keď chceme zrušiť víza pre Kosovo, tak pani spravodajkyňa neváhala a preháňala, ale ako môžeme vážne obhajovať eh, takéto rozhodnutie na základe zásluh, pritom v poslednej dobre Kosovo ako keby sa hralo s ohňom, napríklad colné tarify 100%, 100% pri srbskom dovoze alebo pri eh, zmenu eh, ozbrojených síl v armádu, čo porušuje základné dokumenty, ale čo je e, najmenej prípustné, je e, plakať nad izoláciou, ale to isté nerešpektujú v kontexte Srbska, takže je toho viac. Napríklad aj srbské mesta tu vyšli s výzvou, ktoré ostali ignorované od roku 2013, takže Kosovo sa ešte viac vzdialuje od európskej perspektívy a potvrdilo, že je to e, skorumpovaný štát e, na našom kontinente. Ďakujem pekne. A teraz slovo dostáva kolega Mandl. Dve minúty, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci, drahé kolegyne, kolegovia. Keď hovorím za vízovú liberalizáciu pre Kosovo, tak hovorím v mene väčšiny tohto parlamentu, nakoľko už sme hlasovali za liberalizáciu vízového styku a teraz je na rade, aby splnila prísľub Európskej únie, ktorý sa viazal ku kritériám, ktoré mal Kosovo splniť a Kosovo tieto kritéria splnilo. Všetci vieme, že je 60 štátov v takýchto oblastiach, v tejto časti Európy a len aj tam asi 18 miliónov týchto občanov a len malý zlomok z nich nemá možnosť cestovať slobodne. Aj ľudia z Kosova by túto možnosť mali mať. Mimochodom všetci musíme bojovať proti korupcii a za právny štát v týchto krajinách. Musíme pomôcť občanom týchto krajín bojovať proti týmto javom, aby mali možnosť e, pracovať, vzdelávať sa doma. A nie ide o to, aby vycestovali za prácu niekde inde do Európy, alebo aby sa usádzali niekde inde v Európe. Ide vyslovene len o cestovanie bez e, toho, aby platili poplatky za rodinu, aby čakali dlhé časy, čo je otravné pre rodiny. A to o tom je tá vízová liberalizácia. Myslím, že väčšina tých e, teda poslancov parlamentu je za liberalizáciu vízového styku, ktorú si kosovčania zaslúžia. Ďakujem pekne, pán Mandl. A teraz e, kolega Picula, minúta 30, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Liberalizácia e, vízového styku a ten plán, ktorý sa k tomu viaže, bol predložený v 2012, 4 roky neskôr v porovnaní s ostatnými krajinami regiónu. Kosovo splnilo do roku 2016 95 kritérií a naplnilo aj dve dodatočné kritériá v oblasti právneho štátu, ktoré boli politicky najcitlivejšie. Ratifikácia e, určenia hraníc s Čiernou horou to bolo kritérium, ktoré bolo pred rokom splnené. To však nezmenilo nič. Frustrácia a pocity izolácie príslušníkov Kosova rastú. Preto by sme nemali byť prekvapení e, jednostrannými opatreniami, ktoré zavádza Kosovo, ako sú napríklad clá na tovar dovážaný zo Srbska. Rozhodnutia takéhoto typu samozrejme nie sú dobré, ale treba ich vnímať v kontexte nespokojnosti a rozčarovania zo situácie. EÚ musí konať v súlade s vlastnými pravidlami táto záležitosť by nemala byť spolitizovaná a nemalo by sa to viazať na iné legislatívne a rokovacie procesy. Príslušníci Kosova musia byť postavení na rovnakú úroveň ako ostatní príslušníci krajín Západného Balkánu. To si zaslúžia. Ďakujem pekne, kolega. A teraz eh, kolega Kolumbie, minúta, nech sa páči. Ďakujem. Zásadne z 5 členských krajín ešte stále e, odmieta uznať Kosovo, Kosovo ako štát. Nezávislosť Kosova to je následok, pripomeňme si, barbarského bombardovania, ktorým trpelo srbské obyvateľstvo pred 20 e, rokmi. E, Výnimka z vízového režimu pre Kosovčanov by bol krok vpred k jeho pristúpení k EÚ, čo formálne odmietame. Vy, eh, kolegovia, často hovoríte o kritériách. Ja tu vidím jedno. Neprípustný je prístup k ľudským právam zo strany kosovskej vlády. Nepotrebujeme v rámci tejto Európskej únie mať štát, pseudoštát, ďalší eh, mafiánsky a islamizovaný štát, kde, a pocitujem americkú správu, kde je inštitucionalizovaná diskriminácia, pokiaľ ide zamestnanosť, sociálne služby a dokonca zastrašovanie s cieľom zacha- zakázať s, e, kresťanskú vieru kosovským Srbom. Rád by som aut- e, autorovi správy povedal, že to nie je želaný smer zmierovania, ktorým ide táto správa pre národy Jugoslávie, ktoré sú e, pre nás všetky dôležitými národmi. Ďakujem pekne. Poprosím vás, kolegovia, e, dodržiavajte ten čas. 20 sekúnd navyše to je dosť. E, ja sa snažím nikdy to neobmedzovať ten rečnícky čas, ale nedonúte ma urobiť tak. Kolegyňa Ward, minúta 30. Nech sa páči. Je na čase, aby EÚ a konkrétne členské štáty E, učinili zadosť tým záväzkom a umožnili Kosovčanom vycestovať bez víz do Európskej únie. Kosovo je mladou krajinou, ktorá zaznamenala značné úsilie po tých najhroznejších etnických násiliach, tak aby zabezpečili konanie v súlade s požiadavkami EÚ, aby získali liberalizáciu vízového styku. A treba povedať, že tie podmienky neboli nastavené rovnako. Ukrajinci e, veľmi rýchle mali liberalizovaný bezvizový styk, pretože nám to vyhovalo z pohľadu politického a nemám to za zlé, ale je to neferové voči Kosovčanom. E, po, vďaka početným kontaktom s Kosovčanmi, s občianskou spoločnosťou, s mladými, so ženami a aj s podnikateľmi videla som, že občania Kosova ašpirujú na európsky projekt tým, že blokujeme tento proces e, liberalizácie vízového styku Rada vysiela nesprávne posolstvo. Mnohí mladí kosovčania sú sklamaní a cítia sa sklamaní, opustení teda EÚ. Nádej, že sa stanú v nejakom bode súčasťou tohto mierového projektu EÚ, tá sa im rozplýva a my musíme zabezpečiť, že budú súčasťou tohto mierového projektu. Na koho sa obrátia? Ja som zrozená vyjadreniami niektorých poslancov v tejto snemovni dnes večer. Ja ako britská poslankyňa Mám kosovčanov, ktorí sú v mojom volebnom obvode, ktorí žijú v Manchestre a dokonca v Kosove je tzv. Manchesterský mierový park, Peace Park a to sú utečenci, vojnoví utečenci, prispievajú k fungovaniu našej spoločnosti. Ak ich ohovárate a očierňujete, tak to robíte voči celej kosovskej spoločnosti. Je to hamba. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Lord, je tu na vás modrá karta. Pán kolega Sošniers, akceptujete? Um, um, Odmietam diskutovať e, s mizogynnými, rasistickými poslancami tejto snemovne. Takže odmietnem modrú kartu tohto pána. E, procedurálna pripomienka, pán Sošnier, nech sa páči. Ja chciałem tylko prosiť o zbadanie zgodnosti. Rád by som požiadal, či to, alebo spýtal sa, či to, čo povedala pani Ward, je v súlade s pravidlami. Ona predsa podporovala sankcie na moju osobu nedávno. Je vôbec prípustné, aby takto reagovala na iných poslancov tým, že im eh, hovorí eh, mizogíny alebo rasisti, bez toho, aby mala nejaký dôvod. Eh, ďakujem pekne, kolega Sošniers. Ja to postupím úradu predsedu parlamentu a dáme vedieť a samozrejme dáme odpoveď na to, čo ste počiarkli. Teraz prejdeme k spontánnej rozprave. Dostal som jedinú žiadosť od pani Šujce a tu zohľadním. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Súhlasím s tými, ktorí povedali, že je na čase, aby sme umožnili e, liberalizáciu vízového režimu s Kosovom je škoda, že niektorí europoslanci hovoria o Kosove ako o provincii. Je to uznaný štát. Naozaj je škoda, že z dôvodu politických interných e, dôvodov odmietajú takúto myšlienku. Skutočnosť však je, že Kosovo splnilo kritéria v súvislosti s hranicou a takisto opracovali na svojich zákonoch, e, ktoré sa týkajú boja proti korupcii. Naozaj je veľmi ľúto, že táto časť rozpravy je vnímaná ako nástroj vyvinutia tlaku na niektoré krajiny na rade, tak aby umožnili liberalizáciu vízového režimu pre Kosovo. Ja verím, že toto je veľmi dôležitá vec pre mladých ľudí v tejto krajine. Chcú vycestovať do iných európskych krajín. Európsky parlament podporuje myšlienku aj Európska komisia. A naozaj je nevyhnutné vyvinúť tlak na radu, tak aby občania Kosova mohli slobodne cestovať. Nie je možné v rámci spontánnej rozpravy e, mať modrú kartu a teraz dám e, priestor na reakciu komisárovi Avramopoulosovi. Nech sa páči. E, ďakujem pekne. E, drahé kolegyne a kolegovia, e, najskôr by som chcel vyjadriť poďakovanie za veľmi zaujímavú diskusiu. Naozaj som rád, že Európsky parlament uznáva dôležitosť dosiahnutia pokroku v tejto agende. Ako som už povedal predtým, nejde len na to byť spravodlivý voči Kosovu, voči úradom a občanom tým, že oceníme ich úsilie. Je to rovnako aj o stabilite a bezpečnosti v tomto regióne. Nemôžeme ignorovať širší obraz a ten kontext, o ktorý tu ide, a európske výhľadky celého regiónu. Tým, že ich všetkých pritiahneme bližšie, zabezpečíme silnejšiu spoluprácu. Nie je možné stále posúvať e, tú cieľovú pásku. Pretože v opačnom prípade sa vystavujeme riziku, že Kosovo, a čo je dôležitejšie, občania, ktorí e, majú afinitu k EU, otočia chrbty EU a začnú utekať opačným smerom. Naozaj e, je mi veľmi ľúto, že nebolo možné dospieť k dohode ešte počas tohto parlamentného obdobia ja dúfam, že sa to podarí ďalšiemu parlamentu uzavrieť čo najskôr. Ďakujem. Topoli, grazie mille, caro Ďakujeme, vážený pán komisár. A teraz e, dám slovo našej autorke správy, pani Fajon. Nech sa páči, ten máš slovo. Ďakujem a ďakujeme za všetku tú podporu tieňovým správodajcom i ďalším kolegom. Myslím si, že Kosovo si zaslúži liberalizáciu víz. Ďakujem pánu e, komisárovi. Tým, ktorí máte ešte pochybnosti, uznanie štátnosti nie je podmienkou, predpokladom. Treba len uznať cestovné dokumenty. Zvýšená radikalizácia nesúvisí s obmedzeným bezvízovým cestovaním pre väčšinu mladých ľudí na turistické účely. Ale zvýšená radikalizácia môže byť e, e, alebo môže viesť k izolácii e, Kosova a určité, môže viesť určitému sklamaniu, zúfalstvu, že EÚ neplní svoje prísľuby. Dokonca plní podmienky viac než niektoré iné krajiny na západe Balkánu. Európska komisia to uznala, uznal to Európsky parlament. A ak dnes tvrdíte, že Kosovo neplní podmienky, no už tak e, jednoducho klamete. Správate sa teda nezodpovedne. Vyzývam vlády EÚ, aby rešpektovali e, e, dohody dôležité je konať e, e, kvalifikovanú väčšinou. Nepotrebujeme e, jednomyselnosť v rade. Treba naozaj konať teraz. Zajtra budeme hlasovať s cieľom zabezpečiť úspech v prvom čítaní. Nie je to záverečné hlasovanie, je, však, je to však dôležité poukázať na vlády EÚ. My v Európskom parlamente sme pripravení. To je naše posolstvo naše prísľuby e, dodržíme. Vy by ste teraz mali ukázať svoju vierodnosť, že sa zaujímame o mladých ľudí, mladé rodiny, mladú krajinu, ktorá príliš dlho bola izolovaná. Ďakujem za pochopenie. Chvála, grazie mille. Ďakujeme veľmi pekne. E, e, títo diskusia je tým pádom uzavretá. Zajtra budeme hlasovať. Teraz eh, na programe schôdze eh, je bod eh, pána spravodajcu Maňku odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2020. Informujú ma úrady, že teraz nie je prítomný pán spravodajca, pán Maňka. A teda dám priestor EPP a konkrétne pánovi Rybíkovi 3 minúty, nech sa páči. Manka <laughs> Maňka by mal byť prvý rečníkom, pán Maňka, ale nie je tu. Vážený pán predseda, dámy a páni, veľmi ma teší, že máme dnes rozpravu o rozpočte Európskeho parlamentu. Máme tu mnohé otvorené neisté otázky, nevyjasnený Brexit, takže nevieme, čo sa udeje za budúcich 48 e, hodín. Vychádzame však z toho, že náš rozpočet v každom prípade mus, by mal byť pripravený a, a na chaotický Brexit, tvrdý Brexit, ale tiež samozrejme i na to, že Briti v Európskom parlamente zostanú E, to by mala byť samozrejme naša prvá priorita. Preto sme s predsedníctvom Európskeho parlamentu rokovali. Trvali sme na úsporách. Máme tu 18 miliónov, o ktoré sa príslušne krátilo. Dosiali sme zhodu s generálnym tajomníkom a preto si myslím, že je dôležité, aby sme v prvom rade teraz e, v budúcom volebnom boji E, potierali e, falošné správy. E, tu parlament vytvoril nový, nové pracovisko Science Media Hub. Chceme skutočnosti, chceme dobré zdôvodnenia a samozrejme porovnávanie s tým, čo roz, by mal rozhodnúť parlament vo forme peer review, transparentné výkazníctvo každého roka a samozrejme e, riešime i otázku, alebo rešpektovali sme otázku štatútu e, e, poslancov dobrovoľný penzíny fond. Máme právo to, čo bolo prislúbené legislatívou a troma inštitúciami dodržiavať. Ja nedokážem sa spriateliť s rozhodnutím predsedníctva E, tu príjmať určité kroky. V konečnom dôsledku ide o to, aby sme e, naďalej príspevok na kancelárie poslancov e, vnímali ako paušálny príspevok. Dôležité je, aby sme sa nezadúsili tonami papierov. Dôležité je, že to viaže veľa per, personálu dôležité je rozhodnúť, ktoré výdavky sa tu e, e, realizujú. To je v zodpovednosťou príslušného poslanca a preto si myslím, že keď teraz e, Brexit skutočne bude tvrdým Brexitom, to bude 6,1 poslancov, budeme musieť, musieť presadiť príslušné zmeny Jeden z mojich veľkých pro, e, problémov je, je e, rozdiel, e, rodovo motivovaný rozdiel v odmeňovaní, pretože sú tu rôzne bázy odmeňovania potom úradníkov. Všetci predsa pracujú rovnako a seriózne a preto potrebujeme právo na to, aby to bolo rovnaké odmeňovanie. Parlament by tu mal byť vzorom a ja si tiež myslím, že lekárska služba v oblasti obťažovania by mala zohrávať dôležitú úlohu a že e, praktikanti by mal, potrebovali v budúcnosti príslušné odmeňovanie. To sa ma, treba, by malo zohľadniť v tých príspevkoch na kanc, chod kancelárií. Pokiaľ ide e, o delegácie, e, na oficiálne misie sú veľmi štedro vybavené. Tu by sa malo rozhodovať, kto pôjde na ne, asistenti, tlmočníci a tak ďalej. Možlo by sa tu veľa usporiť parlament je určite v stave e, usporiť ešte výrazné prostriedky. Ďakujem. Um, a teraz na 6 minút náš spravodajca, pán Majka. Yes. ďakujem vám pani predsedníčka za flexibilitu a za ústretovosť. vážené kolegyne kolegovia

Well. Ďakujeme a želáme vám veľa šťastia. A teraz na dve minúty pani eh, Garia Zabal Rubio, nech sa páči. Muchas Gracias, presidenta. pues me gustaría felicitar. Ďakujem, ja chcem poďakovať pánu Maňkovi za realizovanú prácu, za to, že tak rýchlo môžeme odsúhlasiť tieto odhady a ďakujem za tých 15 rokov v parlamente. Vzhľadom na to, že končí legislatívne obdobie, musíme to využiť na to, aby sme si urobili určitú bilanciu. Za tých 5 rokov sme opatrne riadili naše financie, boli sme obozretní, opatrní a prispôsobili sme sa novým okolnostiam, napríklad keď bolo treba zvýšiť eh, bezpečnosť našich budov, bojovať proti fake news a museli sme sa i prispôsobiť novej realite, to znamená 27 krajinám. Keď hovoríme o rozpočte, je to rozpočet na administratívu, kde je dôležité efektívne čerpať zdroje, ktoré sú k dispozícii, aby sme splnili náš cieľ prijímať legislatívu. Sme legislatívny orgán a musíme e, ísť vzorom. Nám sa podarilo toto, i keď nás to veľa stalo Napríklad v roku 2013 keď e, e, sme začali kampaň ako skupina pre mládež, keď sme chceli, aby parlament e, sa zaviazal, že bude svojim praktikantom platiť dôstojný plat a nám trvalo 5 rokov, než sa to podarilo. Taktiež boj proti sexuálnemu obťažovaniu, taktiež to bolo veľké úsilie. Ďaká konkrétnym poslancom a poslankyňam sa nám podarilo vytvoriť katalóg opatrení na boj proti obťažovaniu a e, za e, e, rovnosť. Možno v tomto parlamente ide o to, aby sme nemali problém s opatrením, ktoré sa týka materskej a rodičovskej dovolenky. Tu musíme naozaj prijímať tieto opatrenia, aby sme sa dostali 21. storočiu tu v parlamente. Teraz má slovo pán Kuzmiuk, nech sa páči pani e, e, przewodnicząca! zabierając głos w tej debacie na temat. ďakujem e, rád by som sa zapojil do tejto rozpravy o príjmoch a výdavkoch do Európskeho parlamentu na rok 2020 za skupinu EKR. Chcem zdôrazniť, že ide o posledný rok toho rozpočtového výhľadu a preto je potrebné zachovať opatrnosť a dodržiavať finančnú disciplínu. Preto ma znekľudňuje návrh navýšiť administratívne výdaje o 4,3 a po zohľadení inflácie je to viac než 2 v porovnaní s rokom 2019. Ide o čiastky väčšie než 2 miliardy eur nepresvedčuje ma koncept rozšírenia diplomatických služieb napríklad v Indonézii či v Etiópii, pretože tam už predsa máme e, zastúpenie únie. Som rád, že sa schválil návrh na jediné sídlo Európskeho parlamentu. Tým by sme mohli ušetriť až 114 miliard eur ročne chceme tiež zdôrazniť, že je potrebné rešpektovať dôchodkové a sociálne práva akreditovaných asistentov a, a umožniť im zúčastniť sa dôchodkového systému parlamentu po dvoje volebné obdobia. Taktiež e, účtovný dvor, ktorý sa vyjadril k dobrovoľnému penzínemu systému a reagoval tak na zmeny, s ktorými sme, e, e, s ktorými sme prišli. Teraz pani Jate na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani, eh, mali by sme byť, eh, ísť vzorom, ak chceme, aby sporili iní, musíme sporiť i my. Eh, bohužiaľ, to nie je, tomu teraz nie je tak. Úroveň rozpočtu je privysoká, hoci sa urobili škrty a úspory. Predovšetkým potrebujeme transparentnosť potrebujeme úspory. Okrem toho ešte máme tu jednu veľmi dôležitú otázku a to tú, že, že e, e, politika budov sa nefinancuje z ďalších oddielov. Nuž, mne sa zdá, že že iné eh, oddiely sú eh, príliš eh, veľk, veľ, veľkoryso poňaté a potom odtiaľ sa riešia budovy. Ak potrebujeme prostriedky na budovy, mal by to byť celkom normálny, štandardný postup. Ďalej potom ešte ďalšia otázka. Per, mm, personálne náklady. Tieto činia takmer 6 To samozrejme e, súvisí aj s indexáciou, ale 6 je pomerne veľa. Avšak e, zjavne sú tu i nové e, pozície, nové položky. Rozhodnutia však e, neboli e, o týchto položkách prijaté otvorene. Na záver som sa chcem poďakovať pánu spravodajcovi Maňkovi, bolo veľmi príjemné s ním spolupracovať i s ďalšími spravodajcami. Pre mňa je e, a to asi tiež posledný e, rečnícky e, príspevok, pretože na budúcich európskych voľbách sa, asi, sa už nezúčastním. Úspory však, otvorenosť, inak naša budúcnosť ne, nevyzerá dobre. Ďakujem. Ďakujeme a my samozrejme vám želáme do budúcnosti všetko dobré. A teraz má slovo na 1,5 minúty pána, pani Trüppel. Dobrý večer, pani predsedajúca. Kolegyne, kolegovia, hneď by som nadviazala na kolegyňu Jetemaky. Pre nás je transparentnosť E, a vôľa e, e, usporiť, keď ide o rozpočet, veľmi dôležitá. Sme názoru, že potrebujeme rozpočet, kde môže parlament dobre pracovať. Na to potrebujeme mať príslušné zdroje. Doteraz parlament sa vždy snažil tohoto držať, mať len 2% a by mohol potom povedať i učiniť to, že väčšinu prostriedkov chceme vydať pre európskych občanov a na dobré programy a nielen pre vlastné záujmy. To je v podstate dobrá myšlienka, ale súčasne musíme byť všetci v stave, primerane tu pracovať a to samozrejme e, obnáša to, že musí existovať vnútorná rovnováha medzi zájmami e, e, skupín a frakcií, ale na druhej strane administratívou. Ak vytvoríme napätie v tomto systéme, bude to robiť len zlobu a preto treba nájsť dobrú rovnováhu. Som však tiež názoru, pri všetkých tých ambíciách, ktoré dokáže sformulovať parlament, pokiaľ ide o potrebu prostriedkov, že napríklad u prekladateľských služieb keď určité jazyky nepotrebujeme, nemusíme ich nahlásiť a na tom sa dajú usporiť finančné prostriedky. To isté cestovanie isté cestovanie, e, e, e, nie je možno všetky cesty, ale zamerať sa len na určitých kolegov a byť účinný napríklad na krátkých trasách. Takisto nepotrebujeme nevyhnutne cestovať v business class, takže naozaj No, e, e, budeme mať potom dostatok prostriedkov na to, aby sme odva- mohli odvádzať dobrú prácu. Ďakujem. Ďakujem. Pán Viegas nie je prítomný. Pán Vali na minútu teda. Sí, grazie, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja sa domnievam, že demokracia e, právom prináša náklady. A problémom ale nie sú tie náklady, ktoré prináša, ale tie, tie mrhania tých prostriedkami parlament počas týchto 5 rokov. Boli sme svetkami mnohých, mnohých mrhaní, počnúc e, prostriedkami, ktoré sú dávané každoročne nadáciám európskych strán. Na budúci rok e, je tam rozpočet, ktorý predpokladá 63 miliónov eur. 360 miliónov počas toho obdobia e, funkčného išlo týmto stranám z miliardy 600 tisíc niečo v roku 2014 pre, prekročí, viac, bude to viac ako 2 miliardy. A je ťažké potom e, robiť nejakú kampaň voči e, občanom, tvrdiť, že sú tu úsporné opatrenia, keď vidíme, že za posledné roky došlo k nárastu a ešte musíme zohľadniť aj Brexit. E, na budúci rok či asi 50 plus minus menej poslancov a napriek tomu bude navyšovať tento parlament výdavky. Bohužiaľ, takýmto smerom parlament nemá budúcnosť. Ďakujem. Mr. Ellison, for two minutes. Pán Ellison na dve minúty. Ďakujem, pani predsednička. Hovoríme o odhadovaných príjmoch a výdavkoch na rok 2020 Celkovo Európsky parlament naplánoval 2 miliardy o 4 skoro viac v porovnaní s minulosťou. E, táto suma je potrebné na to, aby e, sme presviečali Európanov o európskych hodnotách a iných e, bláboloch. Tie mobilné zariadenia budú veľmi nákladné a bude sa šíriť európska propaganda. Milióny ľudí sa chcú dostať do EÚ z muslimských e, krajín, ale to nie je kompatibilné s našimi hodnotami západnej slobody, čiže islamizácia by mala byť našim ťažiskom. Ale vráťme sa k rozpočtu. Je to opäť premárnená šanca výrazne znížiť výdavky Európskeho parlamentu, napríklad znížiť e, platy poslancov o 15 a taktiež všeobecné výdavky by mohli byť zrušené a nahradené e, systémom, ktorý by stal na skutočných cenách a to by vykazovalo menšiu chud- e, chybovosť a taktiež tie veľmi nákladné dôchodky e, európskych poslancov. Dokonca sa tu zamestnáva viac ľudí. E, tých vysielame do Afriky a Ázie. To je naozaj vrchol e, šialenstva. Stojíme pred voľbami. Je najvyšší čas, aby E, národ, potrestal elity, aby sme naozaj upratali. Ďakujem, pán Fernández, na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Zdravím všetkých prítomných, blahoželám aj spravodajcovi za odvedenú prácu. V tomto parlamente navrhnúť rozpočet je vždy ťažké v prípade Európskeho parlamentu a je to ešte ťažšie vo eh, volebnom roku, pretože pozmenujúce návrhy, ktoré sú dokonca nezákonné, predsa len zrazu tu sú Takže ešte raz blahoželám spravodajcovi Vladimirovi Maňkovi a aj tieňovým spravodajcom, ktorí sa na tomto procese zúčastnili. EPP vždy bol za dôslednosť a transparentnosť, ale súbežne potrebné prostriedky musia byť dostatočné na to, aby sme odvádzali excelentnú legislatívnu prácu. Zlá legislatíva je e, veľmi nákladná pre občanov EÚ. A naozaj my sme odviedli obrovskú prácu v Európskom parlamente a tá si vyžaduje aj kvalitné e, služby a zamestnancov. E, tie služby sú veľmi kvalitné a aj zamestnanci. Máme šťastie. Takže ide o to maximálne znížiť výdavky, ale to nemôže zasahovať do našich e, zásad, napríklad e, zásady viacjazyčnosti. Každý musí naďalej mať možnosť sa vyjadrovať vo svojom materinskom jazyku, preto sú potrební aj tlmočníci a prekladatelia. Takže dá sa tam usporiť, ako sa to už aj spravilo, ale bez toho, aby sme spochybnili túto zásadu viacjazyčnosti. Takže mať e, poslanca, mať Dom Európy, mať e, zastúpenie Európskeho parlamentu v členských krajinách, to niečo stojí. Ale je to spôsob, akým e, šíriť povedomie o našej práci, ale aj o našich hodnotách a dejinách EÚ. Takže sa treba naďalej snažiť o rovnováhu medzi dôslednosťou a transparentnosťou a dostupnými prostriedkami. Ďakujem pán Howard na dve minúty. Ďakujem pani predsednička. Chcem sa poďakovať eh, Vladimirovi Maňkovi za prácu spravodajcu, ale aj za to, že si úžasný eh, kolega na rozpočtovom výbore za uplynulé dva roky. Pani predsednička, eh, chcem hovoriť o oceku 31. E, tam ide o akreditovaných parlamentných asistentov, ktorým chýba niekoľko dní, mesiacov, e, skôr dní na to, aby mali tých odpracovaných 10 rokov, napríklad e, kvôli volebnému cyklu tohto parlamentu. Dúfam, že sa to bude dať vyriešiť a že budú mať nárok na dôchodok v budúcnosti a stážisti by nemali pracovať zadarmo. Dúfam, e, teda som rád, že sme sa tomu začali venovať a všade e, e, by nemalo hroziť sexuálne obťažovanie. Aj tu som rád, že dochádza k pokroku. A eurofóby hovoria, že parlament je drahý, ale v porovnaní s ostatnými parlamentami, napríklad americkým, je na tom celkom dobre Vieme, koľko je nás Európanov a demokracia má hodnotu. A ak tá hodnota, pani predsednička, e, nie je hodná 4 eurá na e, Európana ročne, tak potom máme problém a musíme to obhajovať. A mohli by sme byť ešte ďalej. Mohli by sme zrušiť e, druhé sídlo Európskeho parlamentu. Ak e, prezident Macron to myslí vážne s tou reformou, tak e, vlastne on je jediný, ktorý to môže spraviť. Takže, ale zásadný je viacjazyčný parlament a prioritou parlamentu by malo byť, aby sa poslanci, poslanky nemohli obraciať na všetkých v tejto únie, únii preto ja som preto proti, aby sa čokoľvek menilo na tlmočení a prekladoch v tomto parlamente, pretože nemôže byť voz pred záprahom. Pozrime sa eh, najskôr na fungovanie parlamentu a nie najskôr na škrtanie. Ďakujem pekne. Pán Depré na dve minúty. Ďakujem, pani predsednička napriek kvalitnej práci spravodajcu, ktorému blahoželám aj tieňovým spravodajcom, hlavne Anely. E, musím priznať, že som trošku zarazený pred tou dohodou medzi predsedníctvom a rozpočtovým výberom. Beriem na vedomie zniženie 18 miliónov eur, ktorú získal rozpočtový výber v porovnaní s pôvodným návrhom generálneho tajomníka. Schválilo to aj predsedníctvo. Osobne si myslím, že to zníženie nie je dostatočné a potom navýšenie e, rozpočtu e, vzhľadom na e, nové potreby vlastne zosúladené s mierou inflácie keď vidím, že odmeňovanie zamestnancov tam je náraz do skoro 6 budúci rok, tak e, rozmýšľam nad kvalitou odhadov, čo sa týka inflácie, alebo e, e, nad tým, čo sa nám nehovorí pri tomto navýšení. Ešte dva body ma znepokojujú napríklad úmysly parlamentu e, zvýšiť činnosť a diplomatickú prítomnosť v niektorých krajinách, hlavne v Indonézii a Etiópii. A Podstatnejšie sú tu ambasády členských krajín EÚ eh, e v týchto krajinách a taktiež zastúpenie dosť drahé Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Predsa len sa mi ťažko predstavuje, že by sme tam potrebovali mať takéto ešte zastúpenie parlamentu. Ale eh, na rozdiel od eh, kolegov Maňka, nie som až taký nažený, pokiaľ ide o multiplikáciu týchto európskych centier, skúsenosti tých mini parlamentárií, ktoré sa majú inštalovať vo všetkých krajinách krajinách Európskej únie. Je určite dôležité, čo uznávam, mať taký výkonný mechanizmus, ako informovať občanov o práci Európskeho parlamentu a prioritách, ale radšej by som investoval do osôb, než do uh, eh, tehál, betónu alebo budov. Investujme do uh, novinárov a budeme mať lepší účinok, než keby sme len násobili tie tehly. Pán Tarant na jednu minútu. Ďakujem pani predsedajúca. Ako obyčajne po výbore pre rozpočet vždy súhlasím s tým, čo povedal pán Depre, ale aj tak len jeden extra bod po tom, čo poďakujem pánovi Maňkovi za jeho správu. Viem z prvej ruky, aké je to ťažké dosiahnuť kompromis medzi e, predsedníctvom, rozpočtovým výborom, politickými skupinami a tak ďalej. Odvedli ste vynikajúcu prácu, pán Manka. Ďakujem pekne. Len jedna vec. E, viac práce pre politické skupiny. Presne to sa udialo, keď ja som bol spravodajcom. Chceli sme o 76 viac takýchto politických miest pre politické skupiny a vo veľmi dobre vypočítaných spontánnom e, spôsobe sa im podarilo dosiahnuť svoj cieľ. Ale to vlastne v, potom spúšťa všetkých tých brexiterov, vesty, urbanistov a ostatných frustrovaných ľudí. Takže kolegovia, riešme ten diktát a potlačajme apetít stránických manažérov, pretože inak nedodržíme vysoké štandardy, štandardy volebného e, slobodného mandátu, ale budeme e, v histórii opísaní len ako priemerní e, partajníci. Ďakujem a teraz na dve minúty pán Arnott. Ďakujem, pani predsedajúca. Táto rozpráva by e, sa ma vlastne vôbec nemala týkať vzhľadom na Brexit, ale bohužiaľ sa ma týka, pretože e, žiaľ, e, tak či onak Spojené kráľovstvo asi bude prispievať k rozpočtu Európskeho parlamentu viac ako 2 miliardami eur. Je super, keď vidím ten odsek 25, ktorý volá po konci toho putovného cirkusu medzi Štrasburgom a Bruselom, ale tento parlament E, neustále hlasuje zas a znova o tomto ukončení putovného cirkusu v rôznych správach e, tak či onak a e, v končnom dôsledku sa to nikdy nepodarí presadiť, pretože tento parlament vlastne nemá právo rozhodnúť o tom. A to je ten rozdiel medzi týmto parlamentom a tými zastupcami ľudí, ktorí boli spomínaní skôr v tejto rozprave. Aspoň táto správa spochybňuje